To znamená, že tak e, minimálne 40 e, e, poslancov politickej skupiny vyjadrili svoj podpis, potom sa o tomto bude môcť hlasovať. Ďalej pán Aleksandr Mirský, um, ehm, požiadal, aby